Mesdames et messieurs, bonjour. Vážené dámy a páni, dobré ráno. Otváram naše dnešné zasadnutie. Oznámenia prvé, ktoré je najdôležitejšie, znie, že pani Karolin Lukas nám dala písomné potvrdenie o skončení svojho mandátu tu v parlamente, pretože bola zvolená do snemovne reprezentantov v Anglicku, do dolnej snemovne. Podľa príslušného odseku podľa volieb, výsledkov volieb a podľa príslušného paragrafu sa uvoľňuje na dovolenku od 18. mája 2010 a bola členkou ALDE. Teraz prejdeme k programu a k opravnému rozpočtu. Bude to správa pána Maňku. Je to opravný rozpočet 1 lomeno 2010. Potom prejdeme k správe pani Triples o financiách do roku 2011. Slovo má pán Vladimír Maňka, ktorý je spravodajcom. 4 minúty, pane. Ďakujem, vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia

Ďakujem veľmi pekne, pán spravodajca. Teraz by som rád dovzdal slovo pani Helge Truppel, ktorá je spravodajkyňou ďalšej správy. štyri minúty, nech sa páči. Vážená pani predsedníčka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, Rozpočet Európskeho parlamentu na rok 2011 je prvým skutočným rozpočtom pre našu inštitúciu po tom, čo nadobudla účinnosť Lisabonská zmluva. Znamená to, že parlament má viac právomocí, máme viac úloh, máme väčšiu zodpovednosť, máme viac legislatívnych úloh. To znamená, že potrebujeme aj väčšie pracovné kapacity, no a na to samozrejme potrebujeme viac rozpočtových prostriedkov. Zároveň, a toto je pre mňa veľmi dôležité, sa musíme mm, pozrieť na súčasnú situáciu. Je tu e, finančná hospodárska kríza, je tu kríza stability eura. V Nemecku v roku 2011 e, začína e, brzda dlhov, máme tu obrovské očakávania, pokiaľ ide o úspory v Grécku a v iných krajinách, ktoré majú veľký deficit štátneho rozpočtu verejných financií. To znamená, že musíme naozaj nájsť veľmi zodpovedné riešenie, pokiaľ ide o zvyšovanie prostriedkov v rozpočte Európskeho parlamentu. Ja ako spravodajkynia pre rozpočet na 2011 odrážam väčšinovú pozíciu, ale samozrejme, že chcem prezentovať aj moju zelenú pozíciu, tak povediac. 20 pre Európsky parlament vychádzajúc eh, z administratívneho rozpočtu, toto je eh, dohoda z roku 1988 medzi inštitúciami v roku 2011 to už však nemôže platiť rovnakým spôsobom, pretože došlo k obrovskej zmene reality, došlo k rozšíreniu, došlo k navýšeniu právomocí, došlo k navýšeniu úloh. To znamená, že tých 20 nemusíme vnímať ako nejaké fundamentalistické číslo. Napriek tomu je zrejme, že len sebadisciplína a zodpovednosť umožnia dodržať tých 20 plus minus. 20,46 to je 39 miliónov nad rozpočet 2010. Toto je návrh, ktorý máme na stole. Dohodli sme sa na tom, že to bude iba navýšenie o 20 miliónov, teda o 20,32 Viac personálu potrebujeme na rozšírenie napríklad v oblasti informačných technológií, v oblasti štúdií, v oblasti knižnice, tiež pokiaľ ide o environmentálne ciele, že tieto je potrebné v tejto inštitúcii viacej sledovať. Napríklad v Štátsburgu by mal byť v dispozícii viacej bicyklov, aby sa nevyužíval vozový park. Sú tu ale aj kontroverzné body, napríklad v oblasti toho, či by v roku 2011 malo byť navýšené prostriedky o 1500 eur pre asistentov. Nede teda o poslancov, ale ide o asistentov. Toto by bolo 13,2 milióna eur dohromady. Väčšina výboru toto navýšenie pre asistentov dala do rezervy s tým argumentom, že to potrebujeme ešte viacej preskúmať, zhodnotiť, že to rozhodneme neskôr počas roka. Pokiaľ ide o nás, zelených, Myslíme si, že musíme byť veľmi citliví, pokiaľ ide o ďalšie dopady, ďalšie dôsledky a preto si moja skupina myslí, že by sme tých 1500 eur v budúcom roku nemali uplatniť. Ešte raz chcem apelovať na všetkých. Prosím, nemeňme štatút poslancov, ale sami uh, si uh, dajme disciplínu. Snažme sa uh, počas našich výjazdových zasadnutí menej lietať. Životné prostredie vždy požaduje poskytujeme jeho ochranu. E, prosím, robme to takto aj v našom osobnom živote. Takže fungujeme efektívnejšie. 12,9 emisí CO2 sa nám podarilo usporiť. Máme 0,8 o toľko to e, nižšiu spotrebu elektrickej energie. To znamená, že chceme postupovať zodpovedne z hľadiska finančného, ale aj z hľadiska environmentálneho. Ďakujem. Ďakujem pani Trupel a teraz má slovo, teraz majú slovo rečníci za skupiny. Pán Fernández, 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dámy a páni, kolegovia, poslanci, EPP plne podporuje disciplínu, transparentnosť a tvrdosť tohto rozpočtu. Blahoželám administratíve, ktorá odviedla dobrú prácu, aby zistila fixné a variabilné náklady a aby nám mohla predložiť prehľad v polčase o tom, ako vyzerá politika v oblasti nehnuteľnosti. Máme však pocit, že tu je priestor na zlepšenie. Obhajovali sme dlhodobú stratégiu v oblasti nehnuteľnosti a rozpočtovú disciplínu. Preto si myslím, že by sme sa mohli presunúť k vyrovnanému nulovému rozpočtu, kedy každý výdavok by bol odôvodnený. Navrhujeme, aby sa predložilo, predložil návrh na analýzu prínosov rozličných nákladov. Máme tu kandidátov na veľké úspory a z tohto dôvodu by sme radi videli zníženie niekoľkých položiek a v niekoľkých okruhoch. Toto je podstatný cieľ pre celý parlament. Všetci vieme, že keď nebudeme mať dobre nastavenú legislatívu, zaplatíme za to vysokú daň a tieto náklady, ktoré budú veľmi vysoké, dopadnú na európskych občanov. Aby sme sa mohli vysporiadať s ťažkosťami, ktoré vyplývajú zo vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti a aby sme boli v súlade so všetkou potrebnou legislatívou, mali by sme zapojiť do práce viac ľudí, mali by sme prijať kvalitnejších pracovníkov a viac pracovníkov. Treba si spomenúť, že, budeme mať, že sme mali 18 nových poslancov a títo 18 poslanci by mali tiež mať podmienky na vykonávanie svojho mandátu dôstojným spôsobom. Pre európske inštitúcie, ktoré hrajú zásadnú úlohu, je takýto smer veľmi dôležitý. Naše inštitúcie nesmú zlyhať a preto im musíme poskytnúť náležité prostriedky, aby sa dokázali vysporiadať so všetkými výzvami. Vieme, že populizmus a demagógia často sa ozývajú, keď hovoríme o rozpočte, ale musíme umlčať tieto hlasy. Ľudia často hovoria, že viac rozpočtových prostriedkov pre poslancov nie je správne, ale to jednoducho nie je pravda. Parlament potrebuje peniaze jednoducho na to, aby mohli ľudia vykonávať svoju prácu dôstojne a aby sa dokázali vysporiadať s výzvami, ktoré sa od nás vyžadujú a vyžadujú naši poslanci. Ďakujem, pán Fernández. Slovo má pán Wolfgang. Vždy sú kontroverzné témy, keď hovoríme o našom vlastnom rozpočte aj o opravnom rozpočte, o rozpočte na rok 2011. Som však veľmi rád, že väčšina záležitostí sa už vyriešila, tých, čo sa týkajú roku 2011 v rámci rozpočtového výboru. Zostáva veľmi málo rozdielov, ktoré spolu s predsedníctvom výbor pre rozpočet rieši. Jedna z nich je 20-percentný prah, druhá je rezerva pre budovy a potom to, čo sa zavedie do rezerv Druhá tranža peňazí na asistenciu pre poslancov je ďalší problém. Myslím si, že tieto veci sú kontroverzné a vždy by bolo ťažké o nich viesť rozpravu. Keď je hospodárska kríza, ešte ťažšie je o týchto veciach rozprávať. Je to fakt, ktorý všetci vieme, že nám Lisabonská zmluva dala viac právomoci a preto si myslím, že treba dospieť ku kompromisu, aby sme odfinancovali všetko, čo treba, tak, že uvoľníme tieto prostriedky do rezerv a kým dostaneme konkrétnejšie návrhy, mali by sme ich zaviesť. Ďalšia kontroverzná vec je pri, sú finančné prostriedky pre asistentov. Mali by sme znížiť túto sumu z 1,5 milión eur na 100 tisíc eur. Existujú dôkazy o tom, že je lepšie treba dokladovať výdavky a že za každý výdavok treba predložiť náležité dokumenty. Kolegovia sami sa potom môžeme rozhodnúť, či takéto dva kompromisy, ktoré navrhujem, sú akceptovateľné alebo nie. Verím, že väčšina skupiny, mojej skupiny považuje tieto kompromisné návrhy za priateľné. Ešte jedna vec sa vyjasňuje v našich rozprávach o rozpočte na rok 2011. Ak máme financovať e, zodpovednosti, ktoré ukladá parlamentu Lisabonská zmluva do budúcnosti, musíme takisto ušetriť niekde inde. Rozpočet na rok 2011 predpokladá úspory a naozaj zo 6,5 na 5,8 by sa mali tieto čísla pohybovať a v budúcnosti si predsedníctvo pravdepodobne e, uvedomí všetky možné odporúčania a návrhy a vymyslí ešte ďalšie spôsoby, ako by sme mohli v budúcnosti ušetriť. Tieto úspory by mali zahrnúť zmenu veci tak, ako ich robíme, nie len jednoduché škrty. Myslím si, že je dôležité pre budúcnosť, aby predsedníctvo potvrdilo, že úspory sa vždy budú diskutovať s poslancami v raných fázach. Toto dá Európskemu parlamentu možnosť podielať sa na tvorbe rozpočtu, na vytyčovaní priorít a na tom, ako si my sami nastavíme úspory. Medzi tým budeme pracovať na tom, aby sme zabezpečili, že náš rozpočet do roku 2011 je priateľný pre všetkých poslancov tohto parlamentu a samozrejme pre verejnosť. Ďakujem veľmi pekne. Pán Ván, teraz má slovo pán Hagland za skupinu ALDE. Ďakujem pekne, pani predsednička. Toto je skutočne zaujímavá diskusia o rozpočte parlamentu. A ja by som chcel začať tým, že sa chcem poďakovať pani Trupel za to, že vykonala dobrú prácu a to sa týka aj e, prípravy budúceho rozpočtu. Bolo to veľmi vyvážené. Je jasné, že Lisabonská zmluva znamená nové potreby a znamená to aj nárast eh, nákladov pre parlament, lebo jeho činnosť sa rozširuje. Zároveň je tu určitá prekvapujúca vec, že sa nám v niektorých oblastiach nepodarilo zreorganizovať našu činnosť. Tak to bolo možné lepšie pokryť našu eh, činnosť a mohli sme to eh, riešiť touto cestou. Čo sa týka našej politickej skupiny, tak sme s veľkým, veľkou opatrne sledovali, ako sa navyšovali tie zdroje a musím povedať, že naša e, skupina nebude hlasovať o navýšenie prostriedkov pre každého poslanca o 1500 eur, čo sa týka prostriedkov na asistentov. A e, musím povedať, že toto skutočne nie je pre nás akceptovateľné. Vieme, že sú tu veľké politické skupiny, ktorým sa podarilo asi dosiahnuť zhodu. No uvidíme, ako dopadne hlasovanie podľa mňa dôležité je vyslať signál, že nás skutočne zaujíma, aké náklady spôsobujeme a preto nemôžem jasne pochopiť tú logiku, ako sa to prezentovalo, že tu nejde vlastne o navýšenie e, nákladov, ale že toto je vlastne iba pre zvýšenie efektivity našej práce. Podľa mňa bolo dobré e, si uvedomiť, že čím viac asistentov budeme zamestnávať, tým vyšší tlak bude aj na priestory, to znamená, že budovy Takže my sme kritickí voči takýmto návrhom a budeme podľa toho hlasovať e, v plenárke. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Haglund. A teraz pani Trupel v mene zelených na 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Chcela by som nadviazať na to, čo povedal pán Haglund. Spomínal vyváženosť. Ja som toho názoru, že keď teraz, čo sa týka rozpočtu do roku 2011, keď teraz o tom diskutujeme a keď sa zaoberáme tým, akým nájdeme rozumnú vyváženosť, myslím si, že to je to, čím sa musíme orientovať. Môj kolega, pán Fernández, hovoril o istom populizme, čo sa týka tých úvah e, v parlamente, kde ide o to, aby bol zodpovedný prístup k rozpočtu na rok 2011. Ja mám iný názor. Ja si myslím, že by sme spoločne mali dospieť k tomu, že tie úspory, ktoré požadujeme od iných štátov, tak to znamená, že musíme aj my e, sledovať, aká je disciplína u nás. A to nepovažujem za populizmus, považujem to za politickú zodpovednosť Európskeho parlamentu. A je to zodpovednosť aktuálnej situácii, kde sú úlohy pre Grécko, ktoré musí vykonať úspory, kde je ten tlak na e, jeho verejný rozpočet. To znamená, že na jednej strane tu musí byť odvaha, aby sme zabezpečili tie nárasty, ktoré sú nevyhnutné pre e, našu prácu. Je dôležité, aby to bolo legitímne a napriek tomu ale musíme nájsť aj limit, aby sme povedali, že v tejto situácii zároveň aj od nás budeme požadovať určité ohraničenie, lebo jednoducho e, je tu teraz taká politická situácia, musíme vyslať signál, že áno, aj my tomu rozumieme. Preto to je to veľmi dôležité a chcela by som apelovať na všetky politické skupiny, aby si premysleli, aký signál chceme vyslať eh, na verejnosť prostredníctvom rozpočtu na rok 2011. Ďakujem pekne, pani Trupel. A teraz pán Bokroš na dve minúty za ECR. Ďakujem pekne v Rumunsku e, rumunskí úradníci budú mať zniženie platov štvrtinu. Čo sa týka Španielsku, tak tam sa budú krátiť e, platy o 5 až 15 v Portugalsku a v Grécku, tak tam e, vlády vyvíjajú veľké úsilie, aby ušetrili personálne zdroje. Čo sa týka Spojeného kráľovstva, nová vláda už naznačila, že je tu potreba vykonať veľký balík úspor už v tomto roku. Myslí si niekto v tomto parlamente, že nastal čas, aby Európsky parlament vynakladal viac prostriedkov na niečo? Toto sa môže týkať e, aj napríklad e, IKT, knižnice alebo asistentov, ten príspevok 1500 eur. Tu sa hovorí o tej druhej tranži tých 1500 eur. Ja by som chcel povedať, že vlastne aj tá prvá tranža nebola vôbec dôležitá, takže tu nejde vôbec o to, že by sa e, mala nejakým spôsobom zabezpečovať tá druhá tranža alebo pribrzí. Malo by sa to celé zrušiť. My vieme, ako je to v oblasti kompetencií. Vieme, že viac kompetencií neznamená automaticky vyššie výdavky. Vyžaduje si to práve naopak efektívnejšie využívanie, väčšiu zodpovednosť a vydokladovateľnosť. Ja plne súhlasím s tým, čo povedal pani Trupel. Ona povedala, že sú tu určité možnosti na ďalšie úspory. My nepotrebujeme mať nejaký autopark v Štrásburgu. Prečo však máme tu lístok na verejnú dopravu, ja to využijem každý deň. Nemusíme cestovať biznis triedou, môžeme leteť ekonomickou triedou. Ja z principálnych dôvodov som nikdy nevyužíval, nevyužíval uh, biznis triedu, keď som letel sem z Budapešti. Takže ja si myslím, že čo sa týka diskusie medzi predsedníctvom parlamentu a výborom pre rozpočet, bola veľmi dobrá a vidím tu veľkú možnosť na úspory, ktorú môžeme vykonať. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Andreasen. Thank you, Madam President. Ďakujem za slovo. Som znechutená, keď vidím, ako členovia tohto parlamentu poslanci obhajujú zvýšenia v parlamente, keď ľudia v iných krajinách bojujú, aby prežili súčasnú krízu ale dnes budem hovoriť o etike tejto snemovne. V súčasnej situácii je to akceptovateľné žiadať právomoci na kontrolu národných rozpočtov a zároveň európske inštitúcie chcú zvýšiť náklady na vlastnú administratívu, podobne ako to je v prípade tohto parlamentu. Je to priateľné, že EU inštitúcie sa obracajú na súd, pretože rada rozhodla, že sa euroúradníci nebudú mať také vysoké platy. Je to eticky priateľné pre parlament aby schválil spolu s radou také financie, ktoré umožnia parlamentu zvýšiť svoj vlastný rozpočet? Dovolte mi vysvetliť, čo mám na mysli. Výbor pre rozpočet jednohlasne odhlasoval účty do roku 2011, napriek tomu, že transparentnosť tu nebola. Náhodou zároveň rada neschválila zvýšenia pre parlament. Prečo parlament schválil rade tento týždeň takéto zvýšenia. Rada potom následne ako odmenu schváli parlamentu vyššie financie. Dámy a páni, parlamentárny rozpočet a absolutórium pre radu zastupujú etiku týchto inštitúcií a tieto inštitúcie sa snažia vládnuť všetkým nám. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz na záver e, ešte posledná rečnička mene skupiny pani Vetman. Ďakujem pekne kolegyne, kolegovia. Lisabonská zmluva priniesla zmeny aj pokiaľ ide o politickú úlohu, politickú váhu Európskeho parlamentu. Ja už som poukazovala na to, že zmena rozpočtu je podmienená. Samozrejme, že Európsky parlament chce vykonávať svoju legislatívnu činnosť čo možno najlepšie. Samozrejme, že máme viac záväzkov, máme viac odpovedností, máme viac práce. Napriek tomu by som však chcela apelovať na to, že tu máme obrovskú hospodárskú krízu. Chcem poukázať na to, že musíme ako Európsky parlament, ako jeho poslanci veľmi obozretne zaobchádzať s tými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii. Rada a Európsky parlament by mali a musia silnejšie spolupracovať a takáto spolupráca si vyžaduje naozaj rovnocenné partnerstvo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k individuálnym rečníkom. Ako prvý dostáva slovo pán Kalfin na 2 minúty 30. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, позволете ми преди всичко да поздравя докладчиците госпожа трюпел и господин манка за отличната работа в подготовката на решенията които обсъждаме днес. трябва да признаем че това съвсем не беше лека задача и дискусията днес го доказва. Musíme pripustiť, že toto nebola ľahká úloha. Na jednej strane musíme byť príkladom tvrdosti a efektívnosti pri míňaní prostriedkov daňových poplatníkov v Európe. Na druhej strane musíme umožniť parlamentu, aby splnil všetky svoje záväzky, ktoré prislúbil takisto daňovým poplatníkom a v rámci Lisabonskej zmluvy. Je pravdou, že Európska únia funguje po novom a preto má aj obrovské množstvo nových úloh. V parlamente môže 500 miliónov občanov vyjadrovať svoje hlasy, svoje názory a takisto sa správať podľa tradícií európskej demokracie ak títo ľudia chcú zlepšiť a zvýšiť reputáciu parlamentu, majú na to právo. Jedným z najdôležitejších problémov, ktorý spôsobil veľa kontroverzných diskusí, je zložitá ekonomická situácia v Európe a Európsky parlament by sa mal postaviť na čelo opatrení, ktoré zmiernia túto krízu. Dnes tiež hovoríme o tom, ako zmierniť hospodárskú krízu a napriek tomu o 5,5 zvyšujeme náklady. Aký to je príklad tvrdosti, keď nemienime pripustiť znižovanie nákladov v európskom rozpočte na administratívu. Už dávno sme dosiahli takúto dohodu ale mali by sme jasne povedať, že táto stará dohoda by sa do budúcnosti mala zmeniť, malo by sa o nej opäť rokovať, aby odrážala nové funkcie inštitúcií a zvýšenú úlohu a očakávania, ktoré má plniť Európsky parlament. Kolegovia poslanci, existuje rezerva, ale v budúcnosti musíme vynaložiť viac úsilí, aby sme zvýšili efektivitu práce parlamentu a zdôrazňovať nielen budovy a nehnuteľnosti, ale aj nové technológie. Mali by sme byť príkladom štandardov, v akých pracuje inštitúcia prostredia, nového prostredia, v akom majú pracovať inštitúcie. Nemali by sme dovoliť, aby rozpočet sa rozširoval automaticky, to každá inštitúcia má rada, ale my by sme tomu mali zabrániť. Mali by sme naozaj reflektovať, aké zodpovednosti máme. Pán Alvaro, na minútu. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že hlavne v časoch kríz politici musia byť e, racionálni, musia racionalitu oddeliť od emocionality, hlavne keď sa hovorí o rozpočte a o peniazoch. Ja mám pocit, že Lisabonská zmluva e, nám e, pripomína predpoveď počasia. Ešte nevieme, ako bude zajtra, možno predpovedajú pekné počasie, ale potom možno bude mrholiť. Takto vyzerá aj s Lisabonskou zmluvou. Nevieme teraz, ako bude zaťažený prácou Európsky parlament v dôsledku Lisabonskej zmluvy. A ja si kladiem otázku, ako mohli fungovať eh, poslanci doposiaľ, ak si myslia, že Lisabonská zmluva nepreniesie žiadne zmeny v ich kanceláriách, vo výboroch. Návyšenie výdavkov na sekretariat o 1500 eur, toto je symbolický krok, naozaj symbolický, keď sa pozrieme na tú otázku, či sme schopní zoštihľovať naše štruktúry, usporiť prostriedky a zefektívniť naše pracovné postupy. To sú tri dôležité veci. Takže prosím, nepýtajme viac prostriedkov, Snažme sa usporiť v týchto troch oblastiach a uvidíme budúci rok, čo nám naozaj Lisabonská zmluva priniesie, pokiaľ ide o naše pracovné zaťaženie. Ďakujem pekne, pán Alvaro. Teraz dostáva slovo pán Čarnecký. Na minútu, nech sa páči. Szanowni Państwo, e, z całą pewnością... Dámy a páni, nepochybne Európsky parlament má viac právomoci a preto musí hrať inú úlohu po tom, čo Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti. Európsky parlament musí mať na to nevyhnutné finančné prostriedky. Je jasné, že nevieme, ako to bude vyzerať v praxi, ako naša úloha sa v praxi rozrastie. Vieme len to, že sa rozrastie a že sú očakávania daňových poplatníkov na rozšírenie tejto našej úlohy. Preto návrh na zvýšenie finančných prostriedkov pre parlament aj na asistenciu a pre asistentov sú politicky aj inak opodstatnené. Sme si vedomi faktu, že máme krízu v Grécku a inde v Južnej Európe. Je to politický problém. Ale nemôžeme znemožniť fungovanie Európskeho parlamentu tým, že urobíme rozpočtové škrty som presvedčený, že rozpočet Európskeho parlamentu musí byť zvýšený. Teraz má slovo pán Van der Stup. Pojde... Ďakujem pekne, pani predsednička. 1,7 miliardy eur, to je rozpočet parlamentu, to prípada na poslanca približne 2,3 milióna na rok. To je asi 6400 eur na poslanca na deň a je to skutočne veľmi veľa peňazí. A samozrejme, bolo by možné si predstaviť aj to, že by sa využili tieto prostriedky aj na iný účel. Keď si to zoberieme, že sme v Bruseli, v Štrasburgu, v Luxembursku, keby sme to jedno zavreli, zamkli, zahodili kľúč, a vrátili by sme týchto 1,7 miliardy našim občanom. Každý poslanec tohoto parlamentu by sa teraz mal postaviť a mal by sa si každý deň predstaviť, že aké náklady spôsobuje daňovým poplatníkom. Je to 6400 eur každý deň. To znamená, že musíme sa snažiť, aby sme túto sumu znížili. Všetko, čo my vynaložíme, to sú peniaze daňových poplatníkov. To znamená, že museli najprv poplatníci pracovať a platiť dane. Tak to je jednoducho v tomto parlamente žiaľ je to tak, že stále chceme viac peňazí, potom si tie peniaze vyplatíme. A hovorí sa tu o miliónoch, e, elita rozhoduje a potom občania to zaplatia. Preto by si, si každý na toto mal myslieť predtým, ako večer si lahne do postele. Takže každý večer si pomyslíte na to, že tento deň ma stal 6400 eur a že som priniesol občanom. Sú tu ľudia, ktorí sú tu a nerobia vlastne nič. Ďakujem pekne a teraz má slovo na jednu minútu pani Gresle. Pani predsednička, kolegyne, kolegovia, Vážený pán van der Stop, ja som hodná tých mojich peňazí a som o tom presvedčená. Ak vy nie, tak je mi to ľúto pre vás. Ja si myslím, že my si vôbec e, nepomôžeme, ak by sme vytvorili také pracovné podmienky, by sme nemohli efektívne pracovať čo sa týka toho príplatku na sekretariát, ja som za obidve tie tranže. Ten, kto tu pracuje, potrebuje pracovníkov a tí, ktorí nechcú pracovať, dobré, tak nemajú ale brániť tým, ktorí chcú pracovať, aby prácu vykonávali, lebo e, je tu možnosť využívať tieto prostriedky, ak ich potrebujete, keď nie, tak dobre, lepšie pre daňového poplatníka je možné to vrátiť. Ja musím povedať, že ja som hodná tých peňazí, aj moji zamestnanci rozhodne. To znamená, že to, čo musíme spraviť, je to, že tie aktivity, ktoré sme vykonávali minulosti na základe prebytku eh, tejto inštitúcie, to musíme overiť a musíme si položiť otázku, či môžeme pokračovať ďalej v týchto aktivitách a tu konkrétne ide o webovú televíziu. Ja si myslím, že musíme vykonať také veci, aby to neostalo tak, ako to teraz je. Ináč si myslím, že sme vykonali mnohé reformy spolu s predsedníctvom a tieto reformy mali aj platiť. Máme tu výbor na kontrolu rozpočtu, ten spraví všetko preto, aby tie veci fungovali tam, kde nefungujú, aby sa to polepšilo. Ďakujem pekne, pani Gresle. A teraz má slovo pán Fan Orden na jednu minútu. Vážená pani predsednícka, v celej Európe vlády aj verejné inštitúcie čelia nutnosti rozpočtových škrtov, ale tento parlament žije stále vo svete rozprávok Počul som, aké dôležité sú úspory a efektivita, ale 1, miliardy eur rozpočet do roku 2011 je zvýšenie o takmer 6 Je to úplne nepriateľné. Nemali by sme hovoriť o masívnych úsporách, keď si takto zvyšujeme rozpočet. Je mnohé, sú mnohé spôsoby, akými sa dá ušetriť. Mali by sme urobiť škrty nevyhnutých nákladov, ktoré nie sú nevyhnutné. Myslím si, že Štrasburg je cirkus a keby sme sem nechodili, ušetrili by sme 2, 2 milióny ročne. 50 miliónov by sme ušetrili každý rok, keby sme zatvorili úrady Európskeho parlamentu v jednotlivých krajinách. Musíme jednoducho byrokraciu okresať. Mnoho euroúradníkov, ktoré zamestnal parlament, sa už zvýšilo na 6 tisíc za posledné 3 roky. Aj v iných organizáciách sa jednoducho nové priority neriešia tým, že by sa kompenzovali výdavky inde. Myslím si, že by sme mali žiť v inom svete, pani predsedníčka, v, reali, v reálnom svete a mali by sme naozaj urobiť kroky k reálnym škrtom a k reálnym zmenám v rozporte parlamentu. Ďakujem. Slovo má mal pán Orden a teraz má slovo pán Stas. Ďakujem pekne. Kolegovia poslanci, chcel by som intervenovať za tých extra 1500 mesačne na sekretariát a asistentov. Myslím si, že máme nové úlohy po prijatí Lisabonskej zmluvy a sú ľudia, ktorí dostanú úlohy navyše. Napríklad v skupine pre občianske slobody alebo v skupine pre poľnohospodárstvo a my musíme byť schopní vyplniť, splniť tieto úlohy. Každý poslanec parlamentu dostane istú sumu navyše, 1500 navyše v prvej tranži a 1500 v ďalšej tranži, veď to je smiešné. Pracoval som tu 15 rokov, pracoval som vo výbore, ktoré malo veľa úloh. Pracovali sme na postupe o rozhodovaní a ja som pracoval s tromi asistentmi a všetku túto záťaž sme zvládli. Myslím si, že aj iné výbory by mali byť schopné pracovať s troma asistentmi. Pani Gresle povedala, že tí, ktorí chcú pracovať, by mali e, dostať viac ľudí a tí, ktorí nechcú pracovať, tí by mali mať menej. To je čistý populizmus. Ďakujem, pán Stas, za váš príspevok. Týmto končí toto kolo rozpravy.

aby obidve inštitúcie mohli zodpovedne a efektívne vykonávať svoju zodpovednosť v nových alebo rozšírených oblastiach ktoré priniesla lisabonská zmluva. ďakujem. ďakujem pekne pán a teraz na úplný dostáva dve pani Vážená pani predsednička, drahé kolegyne, drahí kolegovia, všetci ste si vypočuli, že debata o rozpočtu na 2011 je mimoriadne kontroverzná. Nečudo, pretože ide o skutočné navýšenie alebo úspory a samozrejme sú to aj symbolické otázky, ako tak často v politike. Ako spravodajkyňa chcem povedať následovné. Videli ste pani Gresle, EPP, sa postavila za tých 1500 eur, aby zabezpečila svoju akcieschopnosť. Boli tu iní kolegovia, ktorí povedali, že to vôbec netreba, alebo že musíme lepšie hĺbkovo zhodnotiť a zdôvodniť tieto návýšenia, že si musíme skotviť prehľad o fungovaní jednotlivých výborov a jednotiek Európskeho parlamentu. Ako spravodajkyňa chcem povedať, že väčšina rozpočtového výboru hlasovala za to, aby tieto prostriedky boli dané do rezervy. To znamená, že tých 1500 eur ešte nebolo schválených Európskym teda, mm, výborom pre rozpočet, teda, že je to potrebné ešte riadne preskúmať. Toto hodnotenie musí prebehnúť, musíme mať všetky čísla, všetky hodnotenia a potom na jeseň, na jeseň sa ešte raz budeme touto otázkou a týmito výsledkami seriózne zaoberať, aby sme potom v oktobri v novom rozpočtovom postupe s radou e, túto otázku rozhodli, aby sme aj interne si vytvorili väčšinovú pozíciu v Európskom parlamente. Podľa mňa je teraz v tejto fáze dôležité si to uvedomiť. Je to kontroverzná problematika, sú tu názorové rozdiely, ale je tu určitá väčšinová pozícia a to taká, že sa chceme ešte raz na situáciu dôkladne pozrieť. Ďakujem pekne za diskusiu, pevne verím, že e, budeme vedení naozaj rozumom pri e, ďalších e, krokoch. Ďakujem pekne, pani Trupel. Týmto sme uzavreli spoločnú rozpravu o rozpočte. Ďakujem pekne za všetky príspevky. Končím teda rozpravu hlasov.